Máme ešte oznámenia. Z rady mám stanovisko v prvom čítaní, aj dôvody, z akých e, to rada prijala. Bude to zapísané aj do zápisnice tohto zasadnutia. Máme tu lehotu 3 mesiace, ktoré má parlament dispozície na to, aby sa vyjadril. Platí to od zajtra a do, od 18. februára roku 2011. Zápisnica tohto zasadnutia bude